programu príprava e, pracovného programu komisie, vyhlásenie komisie. Chcem e, poukázať na to, že pri tomto bode programu nemáme žiaden postup e, CatchDI a nepripúšťame ani modré kartičky. Politické skupiny sa totiž dohodli, že za každú skupinu sa vyjadrí jeden rečník ale slovo bude mať e, teraz e, pán podpredseda Európskej komisie e, Timmermans ako prvý. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Presne pred desiatimi rokmi v Londýne 52 ľudí zomrelo a, stovky boli zranené v strašnom teroristickom útoku. Ja si živo spomínam na tieto dni Spomínam si na e, e, tú vlnu solidarity v Londýne, vo e, Veľkej Británii, v celom svete, no obzvlášť v Európskej únii. Chcem to spomenúť na úvod môjho príspevku dnes, pretože si myslím, že my, Európania, nech už je naša pozícia akákoľvek európskej integrácie, k európskej kooperácii, v tom momente, v tej chvíli sme mali pocit spoločného údelu, pretože e, čokoľvek iné môžeme urobiť e, nesprávne, máme spoločnú povinnosť bojovať za bezpečnosť našich občanov. Máme spoločnú povinnosť zabezpečiť, aby títo barbary e, s nesprávnym zmýšľaním neboli nemali možnosť e, e, vlastne pôsobiť v európskej e, spoločnosti. Toto je výzva, ktorú majú pred sebou všetky naše národy. To zachádza nad rámec politiky, je to o ľudskej dôstojnosti, je to o našich spoločných hodnotách. Keď sa pozriem späť na tie posledné roky, terorizmus som spomenul, migračná kríza, potreba vytvárať e, pracovné miesta, podporovať rast. Zmeny v európskom hospodárstve. E, Grécko na tomto pozadí e, komisia vypracovala svoj program pre tento aj pre budúci rok. A chcem povedať niečo k aktuálnemu stavu. Pokiaľ ide teda rok 2015, približne Polovicu z bodov nášho programu sa nám podarilo naplniť. Vďaka vám Európsky fond pre strategické investície začal fungovať od 1. júla. Vytvorili sme strategické plány pre investície, energetickú úniu, digitálny jednotný trh, migráciu, vnútornú bezpečnosť a e, férovejší e, e, daňový systém pre zdaňovanie právnických osôb. A potom tu máme e, e, návrhy, ktoré sú už časti pred vami a e, na, na ďalších pracujeme, ako napríklad energetické etikety a podobne. Celkovo 40 návrhov pre, pre legislatívu vyplynie z tých stratégií, ktoré sme prijali teda k tým 140 návrhom, na ktorých pôsobíme ako spolu zákonodárci. Takže Eh, odstraňuje tento mýtus, že táto komisia nie je dostatočne ústretová. Snažíme sa eh, venovať tým eh, veľkým dôležitým témam. Pracujeme na ambicióznych stratégiách pre obchod, a pre investície, pre služby, um, ohľadom cirkulárneho hospodárstva. Chceme vytvoriť skutočnú úniu pre kapitálové trhy, a chceme sa venovať tým najpalčivejším otázkam a pred koncom roka chceme vám predložiť e, celistvý balíček k e, Európskej menovej únii, ktorá je veľmi potrebná. Pokiaľ ide o e, sociálnu dimenziu, to je niečo, čo je veľmi dôležité pre predsedu Junckera aj pre mňa 1 miliardu eh, eur eh, sme eh, sa rozhodli uvoľniť tento rok, pokiaľ ide o nesamestnanosť mládeže, takisto mobi- balíček mobility chceme prijať tento rok. Kolegium bude viesť orientačnú diskusiu o sociálnej politike hneď po konci leta. Pokiaľ ide o rok, ešte predtým, než prejdem k roku 2016, chcem zdôrazniť tri body E, to, aby sme tu mali výsledky, to je spoločnou zodpovednosťou všetkých troch inštitúcií a preto teraz e, rokujeme e, o revidovanej medziinstitucionálnej dohode o lepšom zákonodárstve. A teraz Nikom Šmitom, ktorý zastupuje predsedníctvo a Guy Hofstadt tam zastupuje váš Európsky parlament. Náš návrh sa venuje obzvlášť posilneniu ročného a viacročného eh, programovania eh, rešpektujeme eh, špecifické ustanovenia, ktoré sú v rámcovej dohode. E, teda rešpektujeme naše vzájomné e, úlohy, úlohy našich inštitúcií, tak sú popísané v zmluvách, ale zároveň chceme zabezpečiť, aby sme e, našou spoluprácou vytvárali efektívne výsledky. No a teraz, pokiaľ je o prípravu na rok 2016, prvá orientačná diskusia sa bude na kolegiu viesť o týždeň. V septembri bude následovať Eh, zhodnotenie postupu a eh, víziev. Eh, bude sa tomu potom venovať vo svojom prejave prezident Juncker. 27. oktobra bude teda ďalšia etapa. Komisia bude v aktívnom dialogu s parlamentom. Budeme sa tiež zaoberať výstupmi zo strany členských štátov a potom paralelne s týmto prejavom e, e, zašleme e, teda v septembri aj určitý program. Môžete očakávať naozaj vyvážený pracovný program pre rok 2016, ktorý bude vychádzať z priorít predsedu Junckera, s ktorým súhlasil aj Európsky parlament. Samozrejme, to, na čo sme pracovali tento rok, bude tým hlavným rámcom. A z toho budeme v našej práci vychádzať. Takže prosím, máte na pamäti, že toto sú tie základné body v pracovnom programe komisie. Z tohto budú vychádzať naše konkrétne návrhy a potom e, samozrejme budúci rok bude aj rokov, e, rokom e, strednodobého hodnotenia E, viadročného finančného e, rámca. E, budeme sa zaoberať refitom, pretože je potrebné, aby aký bolo aktualizované. To si ale vyžaduje mm, neustále úsilie. Budeme ale musieť byť pragmatický a orientovaný na výsledok. Ak Ostatní si e, vytvárajú e, priority a budú potrebovať e, v týchto oblastiach zvyšiť tempo, tak aj my sa o to budeme snažiť. Ale tu je dôležitá naozaj spolupráca s parlamentom. Je to dôležité, aby sme našim občanom vedeli predstaviť lepšie výsledky. Takže slúčenie našich politických priorit a plánovania môže naozaj priniesť so sebou tie zmeny, ktoré od nás očakávajú občania. Môžeme tak e, prispieť k riešeniu tých veľkých víziev, e, ktoré e, pred nimi stoja. K tomu budú pomocné aj tie hlasovania tohto parlamentu tento týždeň aj neskôr. Takže pracujme spolu, pracujme ťažko, pretože naši občania od nás očakávajú naozaj veľa výsledkov. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Teraz vystúpia rečníci za politické skupiny. Za skupinu EPP má pán Sajer slovo na 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán podpredseda. Častokrát tu v parlamente hovoríme o tom, že Európa sa nachádza v zlojitej situácie fáze a v priebehu tohoto týždňa myslím si, že budeme môcť konštatovať, že to tak je a to zdôrazňuje iba to, že musíme pracovať na účinnosti toho, ako funguje celá Európska únia. Pokiaľ ide o diskusiu o pracovnom programe komisie, to smeruje tiež k tomu, o čom som hovoril. Mm, pán podpredseda, vy ste začali takým hodnotením, sme uprostred roka a v zásade už môžeme posúdiť, ako to celé prebieha. Povedal by som, že v mene EPP môžem potvrdiť to, že komisia začala dobre a rýchlo. Je tu investičný balík, ako aj ďalšie iniciatívy, ktoré boli silné. A my v mene parlamentu by sme chceli byť nápomocní, pokiaľ je o tento proces. Takýto energický začiatok by mal pokračovať. Chcel by som sa ešte vyjadriť tomu bodu, ktorý si nesprávne vyložili, pokiaľ je rozhodnutie parlamentu z januára, pokiaľ išlo o nedostatočnú podporu, pokiaľ išlo o uznesenie o pracovnom programe komisie. Za normálnych okolností vlastne volebný rok si to nevyžaduje takéto úsilie, no. lebo je to také dlhodobejšie. To znamená, že pokiaľ ide o to, nebolo to nenaplnenie našich očakávaní, ale to teraz máme vlastne dispozícii celý rok, takže môžeme sa plne pripraviť na to, čo chceme dosiahnuť Nechcem povedať, že pokiaľ ide o prípravný proces, že ten je dokonalý. Teraz, pokiaľ ide ešte rokovania, ktoré prebiehajú na úrovni parlamentu, musíme diskutovať o všetkých veciach, ktoré sa vlastne vykonali už v tomto pol roku. Ide o kompromisy, ktoré vlastne budú súčasťou plánovania na druhú časť tohoto roku. A myslím si, že bude to trošku také napäté, to znamená, že nebudeme môcť eh, pristupovať podstupovať také isté kompromisy. Avšak pokiaľ ide o vykonávanie právomoci parlamentu a pokiaľ ide vlastne to, že nemáme právo iniciatívy, ide tu o nástroj, ktorý máme, ale ktorým je to, že máme na dispozícii určité nástroje a musíme ich využiť na to, aby sme mohli teraz predložiť komisii nejaké návrhy. Očakáme, že komisia sa tým bude zapodievať. Prvá vec, by som chcel povedať, že ide o isté posolstvo a som veľmi rád, že pán podpredseda, vy ste hovorili o tom, že chceme mať účinnú legislatívu, pokiaľ je boj proti administratívnej záťaži, pokiaľ ide o znižovanie nákladov na administratívne činnosti a záťaž, implementácia, presadzovanie legislatívy EÚ. Častokrát je to tak, že nepotrebujeme úplne novú legislatívu, potrebujeme implementovať správnym spôsobom štruktúru máme k dispozícii. No a preto to by nemalo byť otázkou, tak povediac, márno tratnosti, či niekto chcel vyslať alebo nie. Ide o to, že musíme veľmi detailne posúdiť na úrovni parlamentu, či skutočne môžeme zabezpečiť viac v oblasti implementácie. Komisia musí postupovať identickým spôsobom. Takže v tomto zmysle my podporujeme vlastne tento nový program v legislatívnej oblasti a ten nový prístup, zároveň veľmi dôležité osúladenie legislatívy, pokiaľ ide ustanovenia, ktoré vnúka Lisabonská zmluva oblasti vykonávacích a delegovaných právomocí. Vieme, že tu bolo isté dôležité zdráhanie na úrovni rady, zároveň myslíme si, že komisia mala pomôcť parlamentu, aby sa využili práv v tejto oblasti plnej miere, lebo ináč vlastne sa ocitneme v neustálnych diskusiách a konfliktoch medzi inštitúciami. Jednoducho je škoda, že sme plne nevyužili tieto možnosti, potom samozrejme boli tu aj také legislatívy, ktoré komisia stiahla a myslím si, že v rámci balíčka lepšej legislatívy sa nám podarí mnohé veci dosiahnuť. Podľa nášho názoru sú tu jasné priority. Zamestnanosť, mobilita, flexibilita pracovnej síly, tá sa musí zlepšiť rovnako ako nezamestnanosť mladých. Digitálna agenda musí hrávať zásadnú úlohu v našich a predovšetkým pokiaľ ide o podporu činnosti v tejto oblasti, ide zároveň o zlepšenie znalosti a zručnosti našich občanov, pre všetkých mladých ľudí, lepší prístup k digitálnym službám. Pokiaľ ide o hospodárskú menovú úniu a ďalší rozvoj tejto oblasti, tento vývoj by sa mal opierať podľa nášho názoru po Tupac a Sixpack a my sme proti revízii týchto dvoch zásadných nástrojov. Chceme, aby sa v plnej miere implementovali a uplatňovali. Pokiaľ ide o politiku v oblasti zdaňovania, ktorá je dôležitou súčasťou štruktúrálnych reform na úrovni členských štátov, Samozrejme chceme si pozrieť najprv, aký bude ten vývoj. Ide o presunutie zdaňovania práce k iným formám zdaňovania, pokiaľ ide o rozpočet EÚ, boj proti daňovým podvodom a obchádzaniu daňovej povinnosti. Ide o to, ako podporiť lepšie fungovanie rozpočtu EÚ, to je veľmi zásadné. Takže ešte vo všeobecnosti by som to chcel zhrnúť. Teraz by sme chceli ako parlament skonštatovať, že my chceme mať možnosť ovplyvniť toto úsilie. Pevne verím, že budeme vypočutí a pevne verím, že kolegyne, kolegovia v parlamente podporia spoločné uznesenie, ktoré sme pripravili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za sociálno-demokratickú skupinu. Teraz Enrique Guerrero Salom, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie. Myslím si, že tu ide v zásade o také dve úsilie, dve činnosti. V tejto súvislosti najprv musíme vlastne preskúmať, čo sa udialo zo strany komisie. Ide tu o predloženie samotného programu a potom po druhé musíme tu na úrovni parlamentu využiť príležitosť a vytvoriť príležitosť na to, aby sme vlastne prispeli k tým iniciatívam, ktoré chce ďalej rozvíjať komisia. Tu ide o, o rozličné prvky týkajúce sa napríklad aj problematiky medzinárodných dohôd, samozrejme ide nad rámec tohoto a parlament musí byť zapojený do politických procesov, ktoré sa týkajú únie. Pokiaľ ide o to, aby sme preskúmali to, čo sa vlastne udialo v rámci prvého pôroku a prvej časti akcií komisie, chcel by som povedať, že tie výsledky sú pomerne značné, skutočne pozitívne. Je to určitá zmes investičných programov FC a zároveň flexibility sú tu programy na podporu hospodárskeho rastu a vďaka tomuto programu sa podarilo e, naorientovať hospodárskú politiku EÚ smerom k oblastiam, ktoré je dôležité riešiť, ale rozvíjať, pokiaľ ide o hospodárskú krízu, ide podporu zamestnanosti hospodárskeho rastu. Komisia predložila návrh, ktorý okrem toho je zásadný, lebo sa týka aj niektorých daňových aspektov. No a potom komisia nad e, rámec tejto iniciatívy prišla aj s ďalšími krokmi, ktoré sa týkajú napríklad aj oblasti migrácie. Prišla aj s takými ambicioznými vyhláseniami, ktoré sa týkajú napríklad energetickej politiky, ako aj iných e, oblastí hospodárskych politík. Chcel by som poukázať na to, že pokiaľ ide o transparentnosť, tá je veľmi dôležitá. Myslím si, že sa pozitívnym spôsobom táto oblasť vyvie na úrovni komisie, to hodnotíme kladne. Pokiaľ ide o rok 2016, máme stanovené priority, ktoré sú pre nás dôležité, týkajú sa všetkým sociálnej oblasti a imigrácie a potom pokiaľ ide aj o oblasť daňovej politiky a samotnej demokracie. Pokiaľ ide o sociálnu oblasť, chceli by sme, aby všetky politiky Európskej únie sa vyznačovali sociálnymi prvkami, Totižto sú tu eh, viaceré veci, ktoré sa musia konkrétnym spôsobom vyriešiť. Nestačí iba, že chceme dosiahnuť sociálnu politiku, treba to implementovať a myslím si, že to je vec, kde môžeme spolupracovať. Napríklad pokiaľ ide o boj proti chudobe a exklúzii, sociálnej exklúzii, eh, tu ide aj o také veci ako napríklad kolektívne vyjednávanie, a pán predseda, vy ste skonštatovali, že Ide aj o to, ako zvýšiť mobilitu pracovníkov. Ide tu samozrejme v tejto súvislosti o práva pracovníkov a tie majú, nemajú byť obmedzované. Takže pripraví sa tu isté balíček, ktorý bude predložený. Bude sa to týkať hospodárskej a menovej únie. Tam pôjde určitý balíček, kde ale je dôležité sa zabrať sociálnymi aspektami. Nestačí, iba aby sa to spomínalo v dokumente predsedov, musí sa táto snaha naplňať na úrovni komisie. Pokiaľ ja daňové politiky, tak sú tu určité návrhy na zjednodušenie tejto oblasti. Ide o princíp, aby sa zdaňovalo tam, kde sa vytvárajú zisky. Ide o to vlastne, akým spôsobom konsolidovať spoločný vymeriavací základ pre daň právnických osôb. No a potom, pokiaľ je imigráciu, je to tak, že by som si želal, aby komisia aj naďalej postupovala ambiciozne v tejto oblasti a aby apelovala na členské štáty, aby e, boli solidárne a naplňali svoje povinnosti a aby pomáhali najviac e, konfrontovaným štátom s týmto fenoménom. Ide o to, ako vlastne organizovať legálnu migráciu smerom do únie a potom samozrejme musíme solidárnym spôsobom riešiť aj otázku žiadateľov azyl. No a na záver by som ešte chcel skonštatovať, že ide tu o návrh, ktorý je podporený konkrétnymi číslami. Je dôležité, aby tu bol aj konkrétny mechanizmus, aby sa dalo posúdiť, ako vlastne sa pristupuje k základným právam v oblasti EÚ. A toto je všetko nevyhnutné z toho hľadiska, aby sa zabezpečila potrebná koherentnosť. Ďakujem pekne. Next speaker. Ďakujem pekne. Teraz v mene EKR na dve minúty pani Ford, nech sa páči. Ďakujem. Minulý rok som na tomto mieste hovorila o bezprecedentných výzvach našim hospodárstvam, našim zdrojom a našej bezpečnosti. A dnes je vo veľkej väčšine Európy situácia podobná. Nie je lepšia, dokonca v mnohých krajinách horšia. Európa potrebuje zmenu. A cesta k politickej únii nie je riešením a moja skupina takéto riešenie nepodporuje. V našej krajine pred šiestimi rokmi sme čelili hlbokej hospodárskej kríze, ale teraz máme oveľa viac pracovných miest než predtým a je to najrychlejšie rastúce hospodárstvo na západe a je to kvôli dlhodobému hospodárskému plánu. V Európe musí byť ekonomia na prvom mieste a jej konkurencia schopnosť e, prinesie pracovné miesta a rast. Toto uznesenie e, obsahuje pomocné návrhy EÚ by nemalo pracovať na nových zákonoch bez toho, aby myslelo na dopady na rast, malé podniky a inováciu. Komisia pracuje na novej legislatíve, zameriava sa na, mala by sa zamerať na to, aby existujúce zákony pracovali, aby, aby tieto nezaťažovali malé a stredné podniky, aby sa rušila byrokracia. Myslím si, že každá iniciatíva EÚ by sa mala na toto zamerať. Či e, to bude pre podniky je prínosná, alebo im to bude komplikovať život. Je dôležité, aby sme sa zamerali na jednotný trh, aby bol obchod jednoduchší. A v tejto správe sa hovorí o digitálnom e, veku. Správa e, to podporuje. Musíme sa tiež zameriavať na E, externý obchod. Podpíšme dohodu s Kanadou a rokujme o, spojený, o obchode so Spojenými štátmi. Isté, potrebujeme investície, ale aj od privátnych e, zdrojov, pretože tá kríza sa prehlbuje. Väčšina poslancov je ťažko dosiahnuteľná. Potrebujeme menšiu mieru zákonov, avšak tie musia byť veľmi dobre zacielené, aby získali podporu. Naša skupina vás bude podporovať v tejto práci a budeme spolupracovať aj s ostatnými kolegami, ktorí súhlasia s našou víziou. Ďakujem a teraz za Alde na 3 minúty. Sophie Intveld. Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, Pravdepodobne sa pousmiete nad tým, že uznesenie parlamentu na úvod hovorí. Ne, chceme sa zameriavať na veľké otázky a potom by sme vysvetlili, čo tie veľké dôležité témy sú. Ja samozrejme vítam cieľ Európskej komisie, ktorú podporuje väčšina e, poslancov. E, hovorím tu o obmedzení byrokracie. To je vždy za každej okolnosti dobrý nápad, ale nemohol by to byť cieľ pre samotný cieľ. A úprimne povedané, rušenie byrokracie, aj keď je veľmi dôležité, nie je to odpoveď na všetky problémy dnešných dní. Nie je to odpoveď na problém s utečencami, nie je to odpoveď na problém krízy eurozóny, nie je to odpoveď na ro- rozklad šengenskej oblasti. Nie je to odpoveď e, pánu Putinovi. Takže iste potrebujeme e, likvidovať byrokraciu, ale potrebujeme aj viac. A nesmieme zabúdať na to, že to, čo tu dnes robíme, e, sa týka vytvárania Európskej únie, ktorej budú žiť budúce generácie. Nejde tu len o nás a naše drobné rozdiely, či naopak veci, čo nás spájajú. Je to o budúcich generáciách. A prvá pripomienka, ktorá sa týka lepšieho zákonodárstva, pokiaľ ide o mňa, ide tu oveľa viac o proces, než o výstup pretože výstup je e, otázkou politickej voľby, ale v samotnom procese treba toho veľa zlepšovať a tam môže komisia toho veľa urobiť. Napríklad, keď ide o zavádzanie skutočnej kultúry transparentnosti a prístupu k dokumentom, pretože napriek všetkým pekným slovám sa mi zdá, že tri inštitúcie, do čoho spadá Európsky parlament, ešte stále majú veľmi konzervatívne reflexy, pokiaľ ide o otváranie sa a transparentnosť. Druhá vec, tá nie je síce v uznesení, ale myslím si, že hovorím v mene na všetkých, sa týka skutočných reálnych reakcií e, odpovedí na naše písané otázky. Zvyčajne nedostávame žiadne odpovede. Taktiež tu ide o reakciu na právne návrhy Európskeho parlamentu a vy sám ste, pán komisár, povedali, že máte zámer takto reagovať, pretože je smiešne, že e, občianská iniciatíva, ktorá si vyžaduje milión podpisov, e, e, si vyžaduje od Európskej komisie odpoveď, avšak Európsky parlament zastupuje 170 miliónov voličov a preto naše iniciatívy tiež nemôžu byť ignorované. Čiže myslím si, že Európska komisia by mala a mohla toho urobiť oveľa viac, pokiaľ ide o revízie a hodnotenie. No a teraz k tým veľkým veciam, o ktorých hovoríme. Hovoríme o zlepšení eurozóny a nejde len o Grécko, ide o celú eurozónu E, tam musíme zase oveľa ďalej, že e, to, čo sa uvádza v správe piatich predsedov. Komisia musí s parlamentom spolupracovať na tom, aby sme e, sa vyhli rozdrobeniu šengenskej oblasti a zabranili voľnému pohybu. To sa nesmie stať. A na záver, pán predseda, parlament si žiada mechanizmus o podporenie článku 2 základných práv v rámci právneho štátu a my dúfame, že komisia sa k tomu postaví rovnako. Ďakujem. Für die Vereinigte Nasleduje teraz eh, na dve minúty za uh, eh, Guendel Engel pani Zuber. Ďakujem za slovo. Pán predseda, pán komisár, v mnohých európskych krajinách majú ľudia naozaj, eh, prežívajú ťažké časy, čelia dramatickým udalostiam, ktoré ohrozujú slobodu pohybu ľudí Ohrozuje to naozaj možno aj samotnú budúcnosť našich občanov. Čo je v skutočnosti za tým, je veľký kapitál, veľké financie. A my sa vynasnažíme snažíme zabrániť, aby toto nebola zámienka na presadzovanie úsporných opatrení. Musíme sa zamerať na redukciu a reštrukturalizáciu dlhu, aby sa naše krajiny dostali na udržateľnú úroveň. Aby ten rozvoj nebol pretlačený na silu, aby sme si ho mohli dovoliť. Preto sa musíme naozaj veľmi triezvo, opatrne na situáciu pozrieť ako z rozpočtového hľadiska, z hľadiska, tak aj z hľadiska hospodárstva, aby krajiny dostali to, čo potrebujú. potrebujeme ďalší balíček solidarity, ktorý by sa zameriaval na pracovné miesta, z ktorého by mohli čerpať všetky krajiny. Potrebujeme medzivládnu konferenciu, na ktorej budeme hovoriť o e, rozpočtových e, požiadavkách pre túto oblasť. Musíme zmeniť štatút Centrálnej banky, aby sme mohli zabezpečiť demokratickú kontrolu všetkých týchto faktorov zo strany členských štátov. Členské štáty by teda mali mať možnosť sa rozvíjať, keď je to potrebné a pod to spadá aj menová politika. Čiže potrebujeme právne predpisy týkajúce sa bankovej únie a potrebujeme demokratickú kontrolu bankovej únie. Ako som vravila, tá politika teraz neslúži záujmom ľudí a e, pracujúcich a pokiaľ to tak nie je, tak tie zákony treba zmeniť. Čiže v tejto chvíli politika slúži len veľkým podnikom a nie ľuďom. Ďakujem pekne. Teraz za zelených na 2,5 minúty má slovo pán Bejkhout. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem aj pán komisár za váš úvod. Myslím si, že na jednej strane sa všetci zhodneme v tejto miestnosti na tom, že Európa by mala byť veľká, vo veľkých veciach a malá, v malých veciach, ale e, otázka znie, čo je veľké, čo je malé. A to je politická debata. A je to politické rozhodnutie. A neskrývame sa medzi, medzi hodnotenia dopadu a tak ďalej. Mala by to byť otvorená politická diskusia o tom, čo sú veľké veci, čo sú malé veci. No a v tom duchu, z našej perspektívy, pretože v tejto chvíli je veľa, sa ozýva veľká miera kritiky voči tomu, ako Európa funguje, ale iste, z Bruselu prichádza veľa pravidel, je to preto? Alebo je to kvôli situácii v Grécku? Je to kvôli rastúcemu, rastúcej nezamestnanosti? Je to kvôli rastúcim e, nerovnostiam? Podľa mňa je to tá posledná vec. To je veľká vec. Európa by mala byť Európou, ktorá sa zaoberá nerovnosťami, ktoré ktorá sa dostáva do sociálnej Európy, do udržateľnej Európy. To je tá veľká vec, to je tá veľká víza, pre ktorú Európa stojí a v tom by sme mali byť všetci jednotní. Pán Tinomás, dobre ste povedali, že by sme sa mali zbaviť mýtu, že táto komisia nie je progresívna, nie je ambiciozna, pokiaľ ide o právne predpisy. No musím povedať, že na to potrebujeme dôkaz. A v jedno, jeden dôležitý okamih, kedy to zistíme, bude, keď prídete s tým tzv. ambicioznejším návrhom o balíčku pre obehové hospodárstve. Toto samozrejme budeme úzko sledovať. Sme zvedaví, čo je to ambicioznejšie a vy ste povedali naše skupiny, dokážte mi, dokážte mi, že sa milím, lebo my vieme, ona sa vie, že sme skeptickí. Ja by som bol veľmi rád, keby som sa milil, ale hovorím, potrebujeme to vidieť. A to isté platí pre oblasť migrácie Tie prvé e, relokačné plány komisie sú dobré a podporujeme ich, ale všetci vieme, že toto je iba začiatok veľkej debaty a tu by komisia taktiež mala e, hovoriť hlasnejšie. Napríklad, keby sme vytvárali legálne e, cesty pre e, migráciu za prácou, potom balíček e, týkajúci sa zdaňovania, ten nie je dosť jasný, potrebujeme väčšiu mieru transparentnosti a vypracovanie správ krajinu po krajine. A to isté platí, keď hovoríme o Európskej hospodárskej menovej únii, tam musí byť demokratická a sociálnejšia. Tieto všetky E, témy sú dôležité, musíme na nich pozrieť a na záver je potrebné povedať, že to všetko musíme robiť spoločne, takže pokiaľ e, sa pozrieme na medziinstitucionálnu dohodu, to je jedna vec, ale prosím, robme to spoločne, e, neskrývajme sa za nejaké um, hodnotenie dopadov, ako som hovoril, zabezpečme sa, aby všetky tri inštitúcie pracovali na rovnaké úrovni. Ďakujem. Ďalší rečník za EFDD, pán David Borely signor presidente evidentemente dopo ciò che è successo. Ďakujem. Po tom, čo sa udialo v týchto týždňoch, obzvlášť minulú nedeľu v Grécku, už nie je možné eh, vnímať akýkoľvek eh, program inštitúcií ako predtým. V nedeľu sa stalo niečo veľmi dôležité a z toho sa musíme poučiť. Eh, je to signál, ktorý prichádza z Aténa, nie je len technickej povahy je to veľmi politický signál a žiadna z inštitúcií, eh, Európskej inštitúcie eh, si to nemôže nevšimnúť. Preto by som chcela teda vyzvať eh, Junckerovú komisiu, aby si vytvorila taký pracovný program, ktorý by zvážil tieto dôležité udalosti z minulého týždňa aby e, komisia naozaj bola hodná toho titulu, toho názvu, že je vlastne tvorkyňou iniciatív, tvorkyňou e, politík v Európskej únie, že sa zasadzuje za všetkých aj za tých najslabších v Európskej únii. Treba teda preorientovať Junckerov e, program, treba sa venovať geografickým oblastiam, ktoré čelia väčším ťažkostiam. A my ako Európsky parlament musíme mať na pamäti európsky ľud a je dôležité, aby ste si pri vašej politike naozaj uvedomovali ten prítomný moment a mysleli na budúcnosť a nezabudali na solidaritu. Jednotlivé opatrenia musia sa sústrediť eh, podľa nás na eh, vysokú nezamestnanosť a eh, podporu rastu, vysokú zadlženosť verejných financií, necitlivý úverový systém, necitlivý voči teda potrebám rodín a podnikov, e, potrebná e, imigračná politika, e, ktorá by reagovala na aktuálne výzvy a aj boj proti klimatickým zmenám. Treba bojovať proti kriminali- organizovanej kriminalite. Táto si vyžaduje naozaj väčšie zomknutie na európskej úrovni. Nemôžeme si dovoliť e, strácať ďalej dôveru európskych občanov. Európska komisia so svojím pracovným programom toho môže urobiť e, veľa, pokiaľ ide o e, získavanie tejto dôvery našich občanov. Preto je potrebné, aby vykonávala svoju prácu dobre a hlavne zvedomím si týchto veľkých víziev. Ďakujem kolega Boreli aj za to, že ste dodržali rečnícky čas veľmi príkladne. Teraz má na dve minúty v mene ENF e, slovo pán Lorenzo Fontana. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, veľa vecí mi e, prichádza hlavou počas tejto diskusie. E, dúfam, že o rok sa tu e, nebudeme nachádzať viac menej v rovnakej situácii, akurát trošku horšej. Dôležité je, aby sme zistili nie, čo chce urobiť Európa so svojou vlastnou budúcnosťou, ale s budúcnosťou Európy, e, Európskej únie. Nedokážem pochopiť, či Európska komisia si uvedomuje, že sú tu čoraz väčšie priepasti treba e, teda, e, úplnú reštrukturalizáciu, e, potrebujeme naozaj veľmi silné kroky, revíziu zmluv, aby sme zabezpečili tú prosperitu, o ktorej Európe ide. Ehm, nedela bola naozaj veľkým politickým signálom z Grécka a ja vás teda vyzývam, aby ste viac začali meniť vašu politiku, pretože Junckerov eh, plán eh, z minulého roka už nepostačuje v tomto momente. A obzvlášť eh, je dôležité, aby ste nám vysvetlili, čo sú naozaj vaše priority, možno tie, ktoré nespomínate. Pre nás sú dôležité tradície, identita, malé a stredné podniky. Európa je silná práve preto, že je odlišná, ale zdá sa nám, že veľmi často príjmate politiky, ktoré e, slúžia veľkým bankám, veľkým nadnárodným spoločnosťam, ktoré chcú zjednotiť všetko preto, aby e, z nás urobili iba čísla. To neakceptujeme. E, proti tomu budú národy rebelovať. Pozrite si napríklad smernicu o Made in, tá je blokovaná a pokračuje sa ďalej napríklad v rokovaniach TTIP tie môžu byť užitočné pár nadnárodným spoločnosťam, ale určite malým a stredným podnikom, aspoň tak, ako sa to javí zatiaľ. No a pokiaľ ide o zvyšok sveta, nechápem, prečo nerobíme nič pre našich e, kresťanských bratov, ktorí sú prenasledovaní. Hovoríme tu o islamofóbii a e, e, antisemitizme, ale nehovoríme nič o kristianofóbii. Mali by sme... Mm, rečník bol prerušený. So, bereits erhoben hat sich Dobre, kolegyňa Kristýna Morvaj má e, teraz slovo na jednu minútu. Bizottság e, új programja. Ďakujem. Pán predseda, nový pracovný e, program Európskej komisie jasne hovorí, že podporuje všetky legálne formy migrácie a že sa budú uplatňovať e, prísne kroky proti nelegálnej migrácii. Ja som to citovala. Takže, e, pán komisár, mohli by ste nám vysvetliť rozdiel medzi týmito dvoma? Mohli by ste vysvetliť európskym občanom, čo je legálna a čo negálna migrácia, čo to znamená? Legálna to je napríklad niekto, kto žiada o e, štatút utečenca, pretože v jeho domovskej krajine je vojna, ale chcem sa spýtať, prečo keď eh, takíto ľudia eh, zničia na srbsko-maďarskej hranici svoje eh, dokumenty, svoj pás. Ako to určite, títo ľudia môžu povedať, ja pochádzam zo Sýrie, nemám dokumenty, žiadam o štatút utečenca. A potom takisto niekto, keď to uteká pred vojnou, ako môžu otcovia Eh, opustiť eh, svojich eh, ženských rodinných príslušníkov, svoje céry, svoje matky. Môžete mi to vysvetliť? Týmto pádom sme ukončili rečníkov za politické skupiny, ako aj nezaradených a dám slovo opätovne slovo podpredsedovi komisie. Nech sa páči. Um, ehm, by... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som zareagoval niektoré komentáre, ktoré boli prednesené. Najprv musím skonštatovať, že je tu silná podpora, pokiaľ ide o to, aby bola úzka spolupráca v rámci pracovného programu komisie, ktorý má byť zameraný a samozrejme ide tu o výber politických priorít a samozrejme to je niečo, o čom sa diskutuje, čo musí byť podporené väčšinou, to je jasné z hľadiska procesu. A zároveň vidím tu aj ochotu na strane tejto inštitúcie a to je dôležité tak z hľadiska aj komisie, ako aj rady, aby sa podarilo dosiahnuť medziinstitucionálnu dohodu, pevne verím ešte pred koncom roka, pokiaľ ide o vytvorenie lepšej legislatívy No a legislatíva samozrejme nie je reakciou na všetky naše problémy. E, legislatíva nevyrieši problémy v Grécku, legislatíva nevyrieši to, ako pristúpať Putinovi. Áno, to beriem na vedomie. Lepšia legislatíva je určitý spôsob, ako sa môžeme pokúsiť zareagovať na apel a požiadavky mnohých malých a stredných podnikov v celej EÚ, ktoré sa nás obracajú vždy, keď ja naštím nejaký členský štát, hovoria mi, Prosím vás o pomoc, zredukujte administratívnu záťaž, zabezpečte vyššiu mieru jasnosti, pomôžte nám, aby sme e, pochopili, aby to bola jasná legislatíva. Ak to nebude jasná legislatíva, členské štáty majú jasné možnosti takové spozlacovania a potom sme v tom úplne stratení. Takže ide o podporu malých a stredných podnikov, to je dôležité z hľadiska zamestnanosti a z hľadiska hospodárskeho rastu. A áno, samozrejme, toto nie je niečo také, čo by úplne otriaslo charakterom Európy, ale spôsobí to zmenu pre stovky tisíc ľudí, ktorí každý deň sa snažia intenzívne pracovať, snažia sa si vytvoriť určité živobytie pre seba a svoje rodiny a preto pre mňa toto je veľmi dôležitá vec. To, ako my vytvárame legislatívu, je veľmi zásadné pre stovky miliónov Európanov, dokonca aj keď ľudia nevedia, že je to pre nich dôležité. Je to tak, lebo tie výsledky tak tie potom vidia a zažívajú. Takže pokiaľ ide o problematiku posúdenia vplyvov, chcel by som sa jasne vyjadriť tematike e, intenzívnejšieho dohľadu, monitoringu. Odoberajú sa kompetencie politikom? Nie. Ide o to, ako lepšie informovať politikov a ja neviem, v čom je problém, keď chceme lepšie informovať politikov. Lepší dohľad lepšie posúdenia vplyvov. To znamená, že politici, keď príjmajú rozhodnutia, budú lepšie informovaní o tom, o čom môžu rozhodnúť. A chcel by som povedať pánovi Ekautovi, neotáčajme to, nevyužívajte tie argumenty e, v tom zmysle, že by ste zamietali e, posúdenie vplyvov a dohľad. Jednoducho neotáčame tú argumentáciu. Ja tu nie som preto eh, a nie, komisia nechce využívať eh, posunie vplyvov a dohľad, aby sme odoberali právomoci politikom. Práve nie, my chceme im pomôcť, aby lepšie informovaní a vidíme to v členských štátoch, že niekedy dohľad alebo analýza vedie k určitým záverom. Ide o to, aby experti povedali, že my si myslíme, že toto opatrenie spôsobí vyššie náklady z toho, z toho dôvodu a potom nakoniec aj tak rozhodujú parlamenty. My si myslíme, tieto náklady sú opodstatnené, pokiaľ tie vyššie politické ciele, ktoré chceme naplniť. Ja to by ľudia boli informovaní o tom, čo rozhodujú, to je nič negatívne. No a potom vyššia miera transparentnosti, ja som za to. A práve to, prečo my tieto dve inštitúcie potrebujeme viac transparentnosti, tu ide o to, aby sme poukázali v zásade našim klientom, teda ide o príjmateľ našej legislatívy, kde my máme zodpovednosť, teda parlament a komisia, a kde členské štáty nesú zodpovednosť, lebo tam prebieha to pozlacovanie na tej úrovni a členské štáty majú plné právo na to takto postupovať. Ak chcú mať prísnejšiu legislatívu, tak je to plne v ich rukách, ale potom musí to byť jasné, musíme o tom jasne vedieť a nesmieme byť za to obviňovaní a takáto medziinstitucionálna dohoda pomôže zvýšiť transparentnosť a ja by som tu chcel apelovať aj na pána Sajera, mu zodpovedať, pokiaľ ide o delegované vykonávacie akty. Myslím si, že tam asi dosiahneme zhodu, tam zvýšime transparentnosť, pokiaľ ide o komisiu. A pokiaľ je všetky navrhované delegované akty, my ich zverejníme na internete v priebehu 4 týždňov a ide o to, aby vlastne sa vedelo, čo sa navrhuje pre vykonávacie akty. Dobre, je to niekedy zložitejšie, ak sa zmení cena nejakého výrobku, jednoducho nemôžete samozrejme o tom dlho diskutovať e, s verejnosťou, ale ide o to, že pokúsime sa maximum legislatívy, primárne a sekundárnej le- legislatíve poskytnúť na posúdenie verejnosti, aby vedeli, ako pracujeme a pevne verím, že zabránime nejakým ďalším problémom a preto je dôležité to poskytnúť verejnosti. Samozrejme musíme pôsobiť v mnohých oblastiach, ktoré sú veľmi dôležité, napríklad migrácia medzi neplatí, patrí a som si istý, že zajtra, ak, keď sa teda bude diskutovať o výsledkoch Európskej rady, predseda Juncker sa bude chcieť tomu iste vrátiť, ale komisia sa zdrží svojich prísľubov, chceme diskutovať o týchto veciach s parlamentom a myslím si, že sme na dobrej ceste, pokiaľ je tieto návrhy. A ja ešte chcem povedať teda, aký je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Pokiaľ je zneužívanie azylového systému, lebo niekto chce žiť v Európe, to je nelegálna migrácia. Azylové politiky slúžia na to, aby pomohli ľuďom, ktorí utekajú a boja sa o svoje životy, Myslím si, že v Európe je menšia podpora pre azylové politiky, lebo mnohí občania vedia, že tento systém sa zneužíva a nie sme schopní, ak teda zistíme, že ľudia zneužívajú systém, zabezpečiť to, aby sa ľudia vrátili do krajiny, odkiaľ pochádzajú. To znamená, že ak chceme mať e, dobré politiky azylu a migrácie, musíme zabezpečiť to, aby sa vlastne uplatňovali pravidlá, aby ľudia, ktorí majú nárok, si zaslúžia azyl, aby E, dostali azyl a boli pokrytí tým systémom a tí, ktorí vlastne nemajú nárok na azyl, boli zaslaní do krajiny pôvodu a máme dohody aj s tretími štátmi, aby sa to zabezpečilo. A zároveň, čo ešte potrebujeme, a to je vlastne čisto demografická otázka, musíme mať aj možnosti pre Európsku úniu, aby sme mali aj ďalšie legálne formy migrácie. Musí to byť určitá možnosť pre ľudí, aby požiadali o víza na veľvyslanectvá v krajinách, kde žijú, aby mohli prísť pracovať do Európskej únie nemajú byť vydané na milosť a nemilosť pašerákov a prevádzačov, nesmú byť konfrontované s rizikom, že sa utopia v Stredozemnom mori, ale ide tu o to, že my, Európa, potrebujeme ľudí, aby títo ľudia k nám prišli a myslím si, že z tohoto hľadiska legálna migrácia je súčasťou riešenia. Dovolte, aby som na záver ešte pán predseda skonštatoval, že to, čo je pre mňa dôležité, je to, že naše dve inštitúcie by mali úzko spolupracovať, lebo ja si nemyslím, že by niekto spochybňoval naše ciele No mysle chceme lepšie pôsobiť, zabezpečovať výsledky pre našich občanov. No a niekedy sú to také veľké výsledky, ktoré úplne zmenia systém, ale častejšie sú to skôr také malé výsledky, veľký počet, kde sa zabezpečí vyšší počet pracovných miest, lepší hospodársky rast, lepšia sociálna ochrana, lepšia budúcnosť pre stovky tisíc mladých Európanov, ktorí sú momentálne ešte nezamestnaní a myslím si, že toto je cieľ, za ktorý sa oplatí bojovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ähm, Ďakujem pekne, pán predseda Timmermans. Do záver rozpravy bolo hm, predložených 7 návrhov uznesení. Teraz ukončíme rozpravu.